obnoviť rast a konkurencieschopnosť pre občanov a podniky. Ďakujem za pozornosť. Barnier, Ďakujem pekne, pán komisár Barnier. Týmto vyjadrením sme uzavreli rozprávu predchádzajúcej téme a hneď pokračujeme ďalšou. To sú partnerstvá v oblasti inovácií, otázka na ústne zodpovedanie. Otázka na adresu komisie. Najskôr dáme slovo autorom tejto otázky. Ako prvá vystúpi pani Merkis na dve minúty. Voorzitter, 90% van de mensen denkt dat we door... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 90% ľudí si myslí, že inovácie povedú k lepšej budúcnosti, k zelenému hospodárstvu. S tým súhlasím ale neuvedomujeme si, mnohí si neuvedomujú, ako je to naliehavé. Európska rada rozhodla, že o tom budeme hovoriť vo februári ale, alebo v marci budúceho roku. Prečo? Veď to sú veľké spoločenské výzvy, už sú všetky vyriešené, je problém energie vyriešený, problém surovín, demografický problém absolútne nie. Preto je potrebné, aby sme naliehavo riešili otázku inovácií, inovačnej stratégie. Takže k našej otázke. O čo ide? Čo sú to partnerstva v oblasti inovácií? Inovačná stratégia komisie je jasná, ale táto otázka ešte ostáva otvorená. Je zrejme, že nebudú žiadne nové nástroje, ani nie sú potrebné. Je potrebné len zlepšenie tých existujúcich, aby sme dlhodobo mali istotu, že je to nástroj, ktorý bude fungovať až do roku 2020. Ďalšia dôležitá vec Partnerstva v oblasti inovácií musia byť čo možno najkonkrétnejšie. Je, povedné, je potrebné povedať jasné, aké budú mať dopady, musia byť neutrálne, pokiaľ ide o technológie, musia byť blízke trhom, mať jasný časový harmonogram a všetci partneri musia byť zapojení. Priemysel, výskumné inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie a samozrejme aj občania, pretože oni sú motorom inovácií. Je naozaj výborné, že už tu máme nejaké skúsenosti Healthy Aging. Toto je veľmi dobrý projekt týkajúci sa zdravého života až do vyššieho veku. Takže takéto partnerstvá musia ísť v tom zmysle, že sa musia rozumne využívať prírodné zdroje, energia, plitvanie zdrojmi. V tejto oblasti sú inovácie naozaj prepotrebné. Rada sa musí do toho naozaj vložiť. Potrebujeme nadšenie. Toto je dôležité, aby inovačná stratégia mohla byť úspešná. Nemôžeme tvrdiť, e, že hospodárstvo to zvládne celé samo, nede len o banky, pakt rastu a stability, ide o pozíciu Európy celosvetovo. Toto sa podarí dosiahnuť iba formou inovácií. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Teraz dostáva slovo pani Sartori. Nech sa páči, tiež máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Návrh komisie v oznámení Únia inovácií zo 6. oktobra. Tento návrh je dôležitou súčasťou stratégie 2020. Táto iniciatíva chce naozaj konkrétne, udržateľne, účinne dať odpoveď na veľké problémy, s ktorými je naša spoločnosť konfrontovaná. Máme tu mnoho návrhov, cieľov, ktoré pripravila komisia s cieľom vytvoriť skutočnú úniu inovácií. Jeden z týchto cieľov sú aj tieto partnerstva v oblasti inovácií alebo jeden z týchto prostriedkov. Aby sme dosiahli stanovené ciele, musíme uzatvára tie správne partnerstva. No a preto komisia identifikovala niekoľko prioritných víziev, ktoré bude musieť naša spoločnosť eh, dostať v najbližších rokoch. Európsky parlament reagoval uznesením. Ja osobne som bola spravodajkyňou za EPP po relatívne krátkých rokovaniach zástupcov jednotlivých skupín našli spoločný text uznesenia, predložili ho, takže nie sú tu absolútne žiadne problémy v našej snemovni. My si myslíme, že partnerstvá, ktoré sa plánujú po pilotnej iniciatíve, už spomínanej, máme tu aj iniciatívu Inteligentné mesta, Toto je ďalší pilotný projekt s cieľom dosiahnuť ciele stratégie 2020. Ide nielen o energiu, ale aj zdroje iného typu. Takto môžeme teda reagovať na tie veľké výzvy, ktoré sú pred nami. V najbližších mesiacoch vznikne pracovná skupina komisie, ktorá ktorá sa bude zaoberať otázkami správy, financovania, výberovými kritériami a tak ďalej pre tie prvé partnerstva. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo Jorgos Chacimarkakis na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Čo robí európska inovačná politika, čo robí naša výskumná politika. Túto otázku si položíme, položme ju napríklad občanom a čo nám povedia? Nebudú vedieť odpovedať, pretože nie je jasné, o čo ide v európskych inováciách, v európskom výskume, aký, akú pridanú hodnotu prinášajú. Preto vítame, že komisárka Gagin Quinn prišla so svojím návrhom, teda definuje tam slovo inovácia. Čo je to inovácia? Inovácia znamená z vedomosti urobiť peniaze, nejaký produkt, licenciu. A toto je novum a teším sa, že komisia sa vydala touto cestou. Teraz však potrebujeme aj projekty typu človek na mesiaci, aby naši daňoví poplatníci vedeli, čo sa robí, čo sa robí s ich eh, peniazmi. Otázka dlhšieho života, ako si predložiť život o dva roky. Toto by bol projekt, ktorý by každý jeden pochopil, každý jeden občan. Preto sa teším, že to prvé navrhované partnerstvo v oblasti inovácií sa venuje práve tomuto cieľu, teda predlžiť si život o zdravé dva roky. Toto je ten správny smer, máte našu podporu. Zároveň by som však chcel poukázať na to, a pani Merkis to už aj načrtla, keď budeme len využívať tie nástroje, ktoré máme, je to napríklad EIT, sú to tie KICS, JETIS, program Konkurencieschopnosť a inovácie, to sú všetko programy, ktoré existujú. Keď všetky tieto programy ešte doplníme ďalšími, tak to bude len neprehľadné. Toto nesmieme Inovačné partnerstva musia byť skutočne príspevkom k tomu, aby sme to celé upratali, aby sme vytvorili systém. Takže budeme to akceptovať iba vtedy, keď to celé bude len poplatníkovi jasné. Musíme si uvedomiť, čo prinesie viac európskej pridanej hodnoty. A potom to podporíme. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dostáva slovo Evžen Tošenovský na dve minúty. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, iniciatíva komisie na vytvorenie pilotného programu v rámci inovačného partnerstva v oblasti aktívneho a zdravého starnutia je určite zaujímavou aktivitou komisie. To, že komisia vybrala tento pilotný projekt, repeňuje ukázkou, ukážkou toho, ako významný problém starnutia je pre celú Európsku úniu. Ako pilotný projekt je to veľmi ťažký, veľmi ťažká úloha, pretože spôsoby zaistenia starších občanov sú v Európskej únii veľmi rôznorodné. Má to svoje dôvody, rôzneho historický, rôzny historický vývoj a zvyklosti, ako jednotlivé krajiny k tejto problematike pristupujú. No a preto bude pre nás veľmi zaujímavé, ako sa komisii podarí nájsť skutočne inovatívny prístup k riešeniu takto zložitého problému. Dúfam, že riešenie zostane len na rovine nejakého všeobecného opisu, ale že pôjde o skutočnú pomoc v danej oblasti. Z našej diskusie s kolegami vyplynula, vyplynulo pre vyplynuli pre inovačné partnerstvo možno dve témy. Ako prvé inteligentné mesta, ako druhá téma suroviny. Z hľadiska súčasného pohľadu a očakávaných problémov ja som veľmi za takýto prístup práve v oblasti surovín. Už dnes a najväčšou pravdepodobnosťou v najbližších rokoch budú členské krajiny pod veľkým tlakom zaistenia surovín. A to sa týka tak energetiky, ako aj priemyselnej výroby. Problémov so surovinami je skutočne veľa a mnohé výbory v parlamente sa týmto pravidelne zaoberajú. Zaistenie plynulosti dodávok alebo hm, nové dodávky surovín sú do budúcnosti zásadnou podmienkou hm, zachovania konkurencieschopnosti Európy a rastu ekonomiky a s tým súvisia aj dopady do mnohých oblastí vrátane sociálnych podmienok občanov žijúcich v jednotlivých krajinách Európy. Rozumne nastavená pravidlá s váhou na ekonomičnosť dostupnosť surovín budú v budúcnosti zásadnou veci. Ďakujem pekne a teraz Marisa Matias. rečníkov na dve minúty. Ďakujem pekne. Dnes hovoríme o tom, čo sa prezentuje ako vlaková priorita pre EÚ, a totiž inovácie a inovácie a výskum a prezentuje sa to v pilotných programoch inovatívnych partnerstiev, partnerstiev pre inovácie. Hovorí sa o aktívnom starnutí. Avšak eh, ešte mnohé veci sú tu, nie sú definované. A treba si stanoviť aj priority. Kto ich stanoví? A kto ich stanoví na základe akých kritérií? Toto sú dôležité otázky a potrebujeme odpovede. No a na záver niekoľko pripomienok k tomu prvému eh, projektu aktívneho zdravého starnutia. Moja reakcia, reakcia je veľmi priaznivá. Potrebujeme sa sústreďovať na takúto citlivú skupinu obyvateľov. Avšak rada by som dodala jednu vec. Zdá sa mi trochu protichodné, že keď ja prezentujeme projekt na túto tému, prečo ho viac nepodporujeme? Aký je základ pre podporu a inovácie? No a konkrétne v tomto čase, keď eh, sa blahobytný alebo sociálny štát narúša, keď eh, je vysoká nezamestnanosť, eh, tak skutočne ten názov je veľmi pekný. Ja nemám problém podporiť to, ale sú tu isté vnútorné rozpory. Ak sa pozriete na skutočný život a na hlavné ciele, tak sú tam rozpory, pretože potrebujeme stabilné štátne politiky, pretože inak všetko sublimuje. Nerobíme dosť pre našich občanov. Ďakujem pekne. No a teraz dostávam slovo minister Serex. No a teraz eh, v mene mene rady nám niečo povie. Mesdames, messieurs les parlementaires. Dámy pani, som rád, že tu máme túto príležitosť mať s vami diskusiu o tejto iniciatíve Únia pre inováciu a k tomuto novému konceptu Európskeho partnerstva pre inovácie. Určite je to kľúčové v oznámení, ktorú komisie, ktoré komisia prezentovala koncom oktobra. Samozrejme, v tejto etape rada sa zaoberá analýzou tejto témy a závery sa ešte len pripravujú pre našu radu o hospodárskej súťaži 26. novembra. Európska rada 17. júna dokončila Európsku stratégiu 2020. A jeden z hlavných cieľov tejto stratégie je, a tu citujem, zlepšenie vedy, podmienok vedy a výskumu preto, aby bolo možné zvýšiť na 3 HDP investície do tohto sektoru. A osobne si myslím, že by bolo ťažko mysliteľné urobiť menej ako tie 3%, ktoré už sú prezentované v Lisabonskej zmluve a že teraz ide o to, aby sme mali nástroj, aby sme sa tam dostali. Tá vlajková iniciatívy Európa pre inovácie, ktorú prezentovala komisia nadvezuje na tento veľký cieľ. Belgické predsedníctvo chce, aby táto agenda bola náležite ošetrená. Rada mala prvú neformálnu výmenu názorov k tejto téme, k téme v júli. Potom bola formálna výmena názorov 12. októbra. A táto diskusia umožnila predsedníctvu, aby predstavilo návrh záverov rady ktoré sa práve skúma a ktoré je na programe našej Rady hospodárskej súťaži 5. a 6. novembra. Predsedníctvo chce, aby výskum a priemysel pracovali úzko spolu na tejto agende a to prináša, prináša vždy výborné výsledky. V júli sme mali radu a teda mali by sme tu spoločné závery koncom novembra. Oznámenie komisie, ako aj práca Rady pre hospodárskú súťaž budú zdrojom diskusie o výskume a inováciách, ktoré by sa mali uskutočniť v Európskej rade do konca roka. Čiže v očakávaní strategických stimulov našich šéfov vlád a štátov ako predseda Rady pre hospodárskú súťaž musím byť veľmi opatrný vo svojich príspevkoch. Avšak dovolte mi, aby som pripomenul, že téma inovácií alebo skôr trojuholník znalostí v širšom slova zmysle, teda vzdelávanie, výskum, inovácie, nie je nový ani pre radu, ani pre parlament. Zo strany rady v tom takom všeobecnom kontexte európskeho priestoru pre výskum táto téma je pravidelne na programe Rady pre hospodárskú súťaž a ja by som chcel v tej vízii 2020 chcel, aby výskum figuroval aj na programe rady v decembri a aby závery eh, rady ktorá sa volá Vytvoriť inovatívnu Európu. E, toto bolo prijaté v máji španielským predsedníctvom. A teda spomeniem len niektoré odporúčania rady. Najskôr iniciatívy, ktoré by sa mali týkať všetkých fóriem inovácií vo verejnom a súkromnom sektore. Druhý prvok Musíme vytvoriť základ efektívnejšieho financovania pre výskum, rozvoj a inovácie. Po tretie, verejné trhy majú nepreskúmanú možnosť podporiť inovácie produktov a takisto aj inova- inovovať služby. Netechnologické inovácie v rámci oblasti dizajnu, služieb a kultúrnej tvorivosti predstavujú tiež dôležité faktory. Po piaté, výskum si vyžaduje správu a efektívnu ochranu duševného vlastníctva, ako aj úspešné šírenie vedeckých inovácií a technológií Politika a program v oblasti vedy a výskumu a nástroje, ktoré sú s tým spojené, musia byť, a teraz sme to pripomenuli, zjednodušené a zracionalizované. A ja som rád, že je tu taká veľká konvergencia alebo súlad nástro, názorov výboru ITRE, komisie, tak ako bolo prezentované v správe pani Karvajo. Partnerstvo pre inováciu nesmie dodatočne komplikovať veci, naopak musí byť súčasťou iniciatív na zjednodušenie. Regionálny rozmer je tiež zásadný pre inovácie a v tomto ohľade európska politika inovácií musí sa snažiť o to, aby jednotliví aktéry, vrátane malých a stredných podnikov, dostávali primeranú podporu aj na regionálnej úrovni. Ľudský faktor je v centre vedy a inovácií a Európa musí posilniť schopnosti mm, udržať si svojich vedcov a prilákať talenty z tretich krajín. Po týchto všeobecných úvahách by som chcel teraz reagovať na štyri otázky, ktoré ste predložili. Pokiaľ ide o počet tém pre partnerstva pre inovácie, hoci naša rada sa ešte nevyslovila, tá sa mi eh, jednomyselná v tom, že musíme začať pilotnými iniciatívami. Komisia navrhla zahájiť túto pilotnú iniciatívu k starnutiu na začiatku roku 2011. Toto oznámenie tiež obsahuje sériu ostatných tém, kde je komisia pripravená predložiť návrhy v roku 2011 a niektorí z vás už tieto témy prevzali. Pilotný projekt sa môže začať na, na experimentálnej báze bez toho, že by sa muselo čakať na to, aby boli splnené všetky podmienky. Výber tém pre budúce partnerstva je jednou zo zásadných otázkach, o ktorej v rade hovoríme. A v tomto kontexte pripomínam spoločné programovanie výskumu v Európe a reakciu na základné sociálne výzvy, čo rada zahájila v roku 2008. Pri tejto príležitosti kritériá, ktoré celkom určite budú užitočné aj v kontexte partnerstva pre inovácie, už boli určené. Šírka výzvy na európskej úrovni, zaangažovanosť eh, jednotlivých aktérov, pridaná európska hodnota, možnosť eh, premeniť výsledky výskumu na prínos pre európskych občanov a pre konkurencieschopnosť Európy. Toto všetko nám prospeje z spomenutých hľadísk a preto si myslím, že je dôležité, aby tu došlo k prepojeniu toho smerovania, s ktorým prišla rada a aby sa to prepojilo s tým, čo teraz navrhuje komisia vo svojom oznámení. A okrem toho, čo sa týka diskusí, ktoré sme viedli v poslednej dobe, sa neustále opakovalo, že je dôležité zvoliť správny prístup práve čo sa týka jednotlivých tém, kde ide o jednoduchosť a zrozumiteľnosť štruktúr. Ide tu o možnosť spolupráce s súkromným sektorom, samozrejme myslíme tie malé a stredné podniky a potom ide aj o optimaliz, optimalizáciu finančných nástrojov. No a teraz k časovému plánu a ku governance. To sú tie najdôležitejšie otázky a zároveň najzložitejšie. Čo sa týka kľúčových pojmov, pôjde tu určite o koherenciu, pridanú hodnotu, flexibilitu a samozrejme jednoduchosť. A samozrejme na to potrebujeme určitý rámec. Dôležité je, aby sme teraz zadefinovali koncepty a v tejto súvislosti sa 25. oktobra uskutočnil seminár. Zorganizovalo to belgické predsedníctvo spolu s Fínskom a s komisiou. A čo sa týka časového plánu, chcel by som povedať, že naliehavosť vlastne vyplýva už zo samotnej stratégie 2020 a s tým súvisia aj samotné iniciatívy. To znamená, že komisia prišla s určitými cieľmi. Musíme si uvedomiť, že prostriedky sú obmedzené, to znamená, že musíme získať kontrolu nad celým procesom a musíme sa z neho poučiť. A na záver, pán predseda, dámy a páni, chcel by som sa vyjadriť k otázke lepšieho riadenia partnerstva. Táto otázka je súčasťou všetkých úvah, ktoré súvisia so samotným riadením, z governance tohoto partnerstva. Nemáme tu žiaden jednotný model to znamená, že je dôležité zohľadniť špecifickú situáciu v členských štátoch a okrem toho je nutné myslieť na všetkých aktérov, a to vo všetkých členských štátoch. To znamená, že je dôležité spolupracovať na európskej, národnej, regionálnej úrovni a je nutné zapojiť, zapojiť aj štátny, ako aj súkromný sektor. Pán predseda, dámy a páni, som presvedčený, že výskum a inovácie nie sú pre Európu, tak povediac, možnosť, ale sú povinnosťou. To znamená, že ak chceme z dlhodobého hľadiska zachovať náš sociálny model a chceme aj dlhodobo využívať naše životné prostredie. To znamená, že ja si vypočujem samozrejme vaše komentáre a pripomienky s veľkou pozornosťou aj doterajšia diskusia o inováciách bola plodná. Váš príspevok je veľmi dôležitý. Musíme si uvedomiť, aký tu máme teraz kontext, ktorý vedie k tomu, aby členské štáty prijali zložité rozhodnutia. Práve preto je dôležité, aby výskum a inovácie sme zachovali. Toto je vlastne investícia do budúcnosti a môžem vás ubezpečiť, že budem informovať radu o obsahu tejto diskusie. Ďakujem pekne. A teraz, ďakujem pekne. A teraz pán Butikofer s technickou poznámkou. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som sa spýtať, či pre radu sa predlžuje e, rečnícky čas pridelený rade, čím je neskoršia hodina. Nechcem byť neslušný, ale napríklad uh, zástupca rady hovoril dlhšie ako pán Van Rompuy a pán Barroso uh, dokopy. Máme tu aj ďalšie dôležité body na programe. Bolo by dobré tu mať nejaké obmedzenie. Ďakujem. Musím povedať, že k tomuto nemám čo povedať. Ďakujem pekne za vašu pripomienku. Poznamenali sme si to a teraz dám slovo zástupcom jednotlivých politických skupín a teraz mene EPP vystúpi pán Cukalas. Nech sa páči θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στη μεγάλη ευκαιρία που προσφέρουν οι συμπράξεις. Ďakujem pekne a chcel by som upozorniť na to, že tu máme veľkú príležitosť, ktorú takéto partnerstvo predstavuje, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj Európskej únie. Potrebujeme hospodársky rozvoj v našej Európskej únii, ale je to aj nebezpečenstvo, dámy a páni. Musíme sa postarať o to, aby tento nástroj bol využívaný správne, aby bol využívaný tak, ako má, pretože sa potom budú prehlbovať tie rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Vo viacerých štátoch máme hospodárske ťažkosti, okrem iného aj u nás, v Grécku. A preto by som sa chcel vrátiť k tomu, čo hovorila pani Matias. Hospodárska situácia vo viacerých krajinách Južnej Európy, ale aj v iných krajinách Európy je veľmi ťažká. Medzinárodný menový fond a Európska centrálna banka požadujú šetriace reformy na všetkých úrovniach a preto sa krátia aj rozpočty pre výskum a už sa blížia takmer nule. A za týchto okolnosti inovatívne partnerstvá sú skutočnou príležitosťou a sú takým pozitívnym elementom a preto ich my vítame. Krátenie rozpočtov v týchto krajinách brain drain, čiže odliv mozgov, odliv vzdelaných, veľmi vysoko kvalifikovaných ľudí do iných krajín, kde ich lepšie zaplatia a nedostatočne vybavené centra výskumu zhoršujú situáciu. A to o to viac, že európske univerzity taktiež sa nachádzajú v kríze. Times Education vydala teraz štúdiu, v ktorej sa uvádza že až 82 európskych univerzít sa nachádza medzi tými najlepšími a iba dva, dve z nich sú v Španielsku a ostatné v Severnej Európe. Čiže ako máme vzhľadom na takúto, k takejto situácii urobiť niečo, aby sme túto priepas medzi severom a juhom zlepšili? E, poprosím vás, držte sa vašich rečníckých časov. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Jera Madurel. Je dobré, že komisia urobila tento návrh, pokiaľ ide o inováciu vo vzťahu k priemyselnej politike, pretože na to, aby sme mali udržateľný, inteligentný rozvoj, musíme zvýšiť zamestnanosť a konkurencieschopnosť a to znamená, že Európska únia musí byť inovačnejšou. Z tohto presvedčenia vyplýva, že naša politická skupina prevzala e, za obe iniciatívy zodpovednosť. Ja som zodpovedná za to, aby sme spolupracovali so všetkými, aby parlament priniesol nejaké e, riešenia. To znamená, že potrebujeme vyváženosť medzi ekonomikou, sociálnym aspektom, aby Európa bola zelenou, sociálnejšou a koheznejšou. Tento príspevok vlastne začína týmto uznesením, kde treba poukázať aj na to, aké témy sú prioritnými, ktorým sa treba venovať najprv, pokiaľ ide o spoluprácu a inováciu, pretože najprv, ale najprv sa sústredíme na úspech, pretože tento závisí od toho, aby sme inovatívne podniky, to znamená výskumné centra a univerzity, eh, aby sme s nimi spolupracovali. A teraz v mene ECR e, máme pána Zobra. Pán predseda, dámy a páni, Európa sa musí rozvíjať a inovácia je najlepším spôsobom, ako sa dostaneme z tejto krízy. Je kľúčovým prvkom a, a kľúčovým prvkom je ako sa dostať z krízy, investovať do inovácií. Potrebujeme flexibilnú legislatívu na to, aby sme vytvorili podniky, musíme zjednodušiť e, registráciu patentov a potrebujeme zabezpečiť aj financovanie. To prinesie inovácie a posunie nás smerom dopredu. Podniky nemôžu financovať viacročné výskumné projekty samotné a sú tu problémy. Peniaze z rozpočtu Európskej únie nie sú dostatočné. Podniky musia takisto investovať veľké prostriedky. A to je zlá správa pre podnikateľov zo strednej a východnej Európy, ktoré nemajú peniaze, ktoré nemajú ani národné peniaze v rozpočtoch, ktoré sa nedostávajú k rozpočtom a financiám. Vidíme to úplne jasne vo viacerých sférach a to znamená, že niektoré krajiny, niektoré podniky v niektorých častiach Európy tým sa darí, môžu investovať do výskumu a to urobí práve túto priepasť. Predseda komisie hovoril, že nebude mať Európu bez solidarity. A som zvedavý, čo robí prezident pre inováciu nových členských štátov. Budeme tam mať viac peniazy. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz máme jednotlivých poslancov. Najprv pán Winkler, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Únia inovácií. Už to znamená zo strany Európskej komisie e, správne zvolený smer. Komisia tým pádom reagovala na množstvo e, podnetov a požiadaviek e, z, zo správy o inováciách z roku 2010, tak ako bola prijatá výborom a znamená to, že E, inovačný potenciál Európy v budúcnosti musí byť ešte lepšie využívaný, aby sme v porovnaní s krajinami, ako sú Spojené štáty, e, Japonsko a e, Čína a tak ďalej, dokázali držať krok, ale úspech budeme mať len vtedy, keď spoločne s členskými krajinami a jednotlivými regiónmi budeme toto implementovať. Na to sa plánujú aj tzv. inovačné partnerstva, o ktorých tu práve hovoríme kde bola teda položená otázka. V tejto súvislosti chcem varovať pred tým, aby sme nevytvárali dvojnásobné e, štruktúry. Tá myšlienka týchto partnerstiev nie je celkom jasne vymedzená a to načrtnutie e, rady vlastne ani neprispelo k vyjasneniu. Ten nápad inovatívnych partnerstiev sa podobá už existujúcim nástrojom, napríklad technologickej platforme v rámci 7. E, rámcového programu pre výskum, ďalej potom tým tzv. KICS. A myslím si, že treba rozhodne dbať na to, aby boli vytvorené efekty synergické, aby sa synergie využili a aby sme mali jednotný prístup. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Korea de Campos na minútu. Ďakujem, poviem pán uh, predseda, kolegyne, kolegovia. Komisia tento bod uh, inovácií uh, si zvolila za svoj program a je to veľmi dobré, pretože musíme tu byť efektívnejšie, ak chceme trvalo udržateľné hospodárstvo. Inovácie, nuž, to, sú nás, to je nástroj, ktorý nám má pomôcť pri tom, aby sme sa dokázali postaviť veľkým výzvam nie sú v tomto prípade ani kontroverzné e, názory, ani rozpory. Treba však v každom prípade uznať, že na základe rozpočtovej e, disciplíny a deficitov a musíme e, prijať určité rozhodnutia. Treba všetko však robiť transparentne, aby členské krajiny a regióny boli zapojené. Ale ako to bude vyzerať s zodpovednosťou, s financovaním medzi jednotlivými partnermi? aj aspekt e, excelentnosti, najlepších praktík. Nuž to všetko musíme použiť ako princíp, musíme potom dať priestor aj pilotným e, projektom. Ďakujeme a teraz pani e, Gutierrez Cortines. Ďakujem, pán predseda. Vítam inovácie a samozrejme vítam aj tieto inovačné partnerstvá. Hovoríme tu však o niečom, čo ani nevieme, čo je. Hovorí sa o inováciách, ale nikto nevie, čo je toho obsahom. Nevieme aj nič o forme, ani obsahu. A ja by som chcela navrhnúť, aby sme na budúce e, použili výsledky, ktoré máme doteraz. Mali by sme ich preveriť, preveriť, čo sa doteraz udialo, čo sa udialo s partnerstvami, s platformami. Pretože e, už máme predsa skúsenosti v rámci 7. rámcového programu a to musíme externe a objektívne vyhodnotiť máme, e, alebo videli sme, že veľké podniky e, dominujú, že malé podniky sú e, izolované. Ja by som navrhla, aby sme našli určité formy v rámci týchto inovácií, aby sme zistili, ako možno zapojiť malé podniky, možno prostredníctvom nejakých sprostredkovateľov, ktorí by im pomohli podniky rozvíjať. Tak toto jednoducho inak ďalej nejde, inak budú izolované. A dôležitá je aj administratíva. Dôležitá je inová... dôležité sú aj inovácie administrácie. To je ten inovatívny trh. E, inovácie predsa plynú oveľa rýchlejšie než správa, preto potrebujeme vytvárať kapacity a kapacity e, do nich treba investovať, takisto do výskumu a podnikom treba pomáhať, e, aby sa pripravili na budúcnosť. Veď už to samo o sebe je veľmi ťažké musíme zohľadniť aj použiteľnosť databank. Teraz má slovo e, pani Tikau na minútu. Ďakujem, pán predseda. Všeobecné vyhlásenie o ľudských e, Bach hovorí v článku 27, že každý má právo na to, aby sa slobodne zúčastňoval na kultúrnom živote e, komunity. To sa týka aj e, e, úžitku z výskumu, z inovácií. A my sa teraz staviame k týmto problémom spoločnosti. Máme tu veľké problémy energetické, dodáv, dodávok, do, e, nedostatku surovín, klimatických zmien, trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti i zdrojov. Aby sme mohli rozvíjať inovácie, je dôležité zlepšiť konkurencieschopnosť Európy a v tejto súvislosti musíme inovatívnu politiku spojiť s priemyselnou politikou. Len keď produkčné kapacity, výrobné kapacity spoj, prepojíme, tak môžeme e, zachovať dlhodobo e, schopnosť inovácií súčasne musíme zabezpečiť to, aby výsledky výskumu boli šírené. Verím v úniu inovácií a v takom prípade potrebujeme nové partnerstvo s lepším vzdelávaním, s lepším prístupom občanov k výdobytkom a výskumu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Danuta Hübner na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Mnohé veci sa tu hovorili o inováciách, je to určitým symbolom politik, ktoré vyriešia, ktoré vyrieši všetky naše problémy. To znamená, že máme veľké očakávania a musíme ich naplniť a nastal čas, aby sme boli pragmatickejší. Bez pochyb inovácie môžu zohrávať fundamentálnu úlohu pri dosahovaní rastu v európskych hospodárstvách. A na to, aby sa to udialo, musíme mať konkrétne kroky a konkrétne súkromno-štátne úsilie Dôležité zabezpečiť financovanie a dôležité je správne nastaviť tieto politiky. To, čo musíme rýchlo konať, je teda musíme e, premeniť tieto politiky na konkrétne kroky, nesieme strácať čas a dôležité je, aby sme vytvorili efektívne nástroje. Európske inovačné partnerstvo môže byť takýmto e, prípadným úspešným nástrojom. Podľa môjho názoru by sme mali konať veľmi rýchlo a náš prístup by mal byť taký, aby sme sa učili zachodu, aby sme využívali tú prax, ktorú už máme v Európe. Dnes inovácie väčšinou vychádzajú z dobre fungujúcich regiónov, ktoré podporujú inovácie. Takýmto spôsobom môžeme podporiť prechod k inovačnej ekonomike. Musíme využiť potenciál, ktorý máme v rámci kohezných, kohezných politík. Máme tam veľké prostriedky, 85 miliard eur a máme tu záväzky aj po roku 2013. To znamená, že môže mať také politiky, ktoré budú fungovať vo všetkých regiónoch, vo všetkých oblastiach politik. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani bývalá komisárka. A teraz dostane slovo kolega Balčitis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Inovačná politika a, a technologické výdobytky môžu pomôcť naplniť našu stratégiu 2020, môžu podporiť konkurencieschopnosť Európy. Dôležité sa pozrieť na všetky oblasti politiky. Musíme sa pozrieť na energetickú účinnosť a ju zabezpečiť. Musíme mať čisté technológie. Musíme zmierňovať dopady klimatických zmien a či budeme úspešní, to bude závisieť od toho, či bude táto politika úspešná. Európa, Európa potrebuje integrovanú e, inovačnú politiku, ktorá môže byť úspešná iba vtedy, ak budeme spolupracovať na národnej, ale aj na európskej úrovni a samozrejme aj na regionálnej. Dôležité je to mať inovačné partnerstva. Táto iniciatíva komisie je veľmi dobrý krok k lepšej koordinácii inovačných politík, čo by nám umožnilo dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti konkurenteschopnosti a zabezpečiť lepší pokrok v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Pirilo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. V čase, kedy štáty šetria, je dôležité e, investovať do inovácií. A toto môže znamenať zvrat Európe. Takto môžeme výjsť z krízy. V minulosti Európa bola lídrom v oblasti inovácií. Mnohé európske inovácie, tak povediať, zmenili svet. Napríklad mobilná telefónia, tá bola vynádená v Európe. Je tu obrovský technologický potenciál a je to obrovský ľudský kapitál, ktorý musíme zhodnotiť správnym spôsobom, musíme koordinovať opatrenia na strane EÚ a členských štátov, musíme predchádzať zdvojeniu, úsilie musíme optimizovať kroky. Potrebuje mať strategický prístup, ktorý bude lepšie koordinovaný v oblasti inovácií, preto takéto partnerstvá sú výborným nástrojom. Ja by som chcel požiť otázku rade, aké sú vaše plány na to, aby partnerstva boli dynamickejšie a ďalej ma zaujímalo, ako budú vyzerať v praxi tieto partnerstva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, týmto končím rozpravu a teraz pristúpime k procedúre spontánnych rečníkov. A máme teda už uzavretý zoznam rečníkov ako prvý pán Kelly. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Bez pochyby nie sú pred nami veľké výzvy a je dôležité nájsť správne spôsoby riešenia týchto problémov. Tuto mám v ruke cenný dokument, kde, kde je, sú dobre popísaní jednotliví aktéry Mnohí ľudia si myslia, že inovácie môžu viesť k lepšej konkurenteschopnosti a k zelenejšej ekonomike. Dôležité je s cestou PPP projektov, to je veľmi zásadné. Takto môžeme mať inovatívnejšiu Európu a myslím si, že ľudia by s tým súhlasili, preto ja vítam túto dnešnú rozpravu. A dnes som sa zúčastnil jedného podujatia, kde boli zastupcovia komisie, ako aj rady, boli tam aj poslanci Európskeho parlamentu a zaoberali sa otázkami inovačného partnerstva. Toto je kľúč do budúcnosti a chceme naplniť našu stratégiu 2020. Dôležité je zabezpečiť dostatok financovania a dôležité je mať aj rizikové kapitál, to je zásadné. Ďakujem pekne. A teraz pán Enču. Președinte, că ne începem. Ďakujem pekne. ďakujem rečník v maďarskom jazyku. Ja by som chcel tieto inovačné, inovatívne partnerstva takisto vnímať pozitívne. Ak sa na nich zúčastnia všetky členské štáty, bude musieť Európska únia sa lepšie pozrieť na to, ako sa robia platby, po ktoré idú do infraštruktúry, aby sa zlepšili manažmentové štruktúry, aby rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi boli e, znížené, pokiaľ ide o regionálny rozvoj. Tu sú tie projekty veľmi dôležité. Tieto inovatívne partnerstva sú v tejto úlohe veľmi dôležité. Potrebujeme viac koherentnosti, pokiaľ ide o štruktúry v Európe, pokiaľ ide o verejné financie medzi jednotlivými členskými štátmi a pokiaľ ide o privátne súkromné investície. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo Aneli Jatimaki. Pani Jatimaki. Pán predseda, inovácie sú v podstate e, modným slovom tohto roka ako keby nejaká čarovná palička, ale musíme myslieť na to, musíme si uvedomiť, že sú nie, nie, nie sú riešením pre súčasné príčasnú situáciu a pokým sa dostanú na trh, tak to bude trvať minimálne 10 rokov a náklady na nové produkty, na nové vynálezy, pokým sa z týchto vynálezov stanú projekty, tak to všetko bude veľmi drahé a stále sa to zdražuje. Čiže v Európe musíme investovať do spoločného výskumu a do spoločného vnútorného trhu a nemôžeme očakávať, že budeme mať rýchlo výsledky. Inovácie sa jedného času zhmotnia, uskutočnia, ale ak bude výskum môcť vykonávať svoju prácu a bude dostatočné množstvo peňazí, tak sa to, nám to podarí. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani do Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto iniciatíva, ktorá súvisí s eh, inovatívnymi partnerstvami. Je to niečo emblematické pre Európsku úniu, ale nemalo by to zostať iba pri tomto. Nemôžeme dopustiť, že by sme z toho urobili iba nejakú peknú tabulku pre našich voličov, ktorá by ich motivovala. Musíme z týchto inovatívnych partnerstiev urobiť niečo, čo by sme mohli podporiť a treba to podporiť aj vo verejnej politiky a treba to podporiť aj zo strany rozpočtu. Európa musí byť príkladom. Ako sa to všetko celé zrealizuje, ak by, iba tak, keď budeme mať e, rozumné štruktúry na financovanie, iba tým dostaneme sa k dobrým službám pre všetkých lepšiu sociálnu ochranu a tieto e, služby potom budú môcť využívať aj starší ľudia. Ak sa to celé neurobi rozumne, tak celý tento projekt nebude ničím viac ako nejaký neoliberálny projekt, ktorý e, zhoršuje kvalitu ľudí, predovšetkým pokiaľ ide o starších ľudí, tí sa to dotkne najviac. Čo urobí Európska komisia preto, aby sa postarala, že by táto iniciatíva bola skutočne zapracovaná. Pán Matula, pán predseda, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, inteligentný a inkluzívny rozvoj a hospodárstvo sú dôležité pre dosiahnutie cieľov 2020. A to sa dá dosiahnuť iba tak, že podporíme inováciu a výskum. Táto iniciatíva musí prísť zo všetkých úrovní a musí mať taký cezhraničný charakter a spolupráca medzi jednými štátmi musí byť dôležitá. Inovatívne riešenia e, vzdelávacích inštitúcií alebo podnikov. E, to ešte stále nemáme, pretože nemáme koordináciu a nemáme dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Regionálne orgány môžu tieto lokálne inovácie podporiť finančnou podporou a partnerstvami v rámci koheznej politiky. Tieto partnerstvá potom sa môžu zasadiť za lepšie inovácie, za lepšie vzťahy medzi iniciátormi a tí, ktorí budú príjmať eh, pozitívne vplyvy a výbor pre regióny navštívil Rumunsko a videli sme tam výskumné projekty, inovatívne projekty v západnom regióne a no, s týmito iniciatívami sa vlastne prostredníctvom týchto iniciatív sa našli riešenia pre udržateľný rozvoj. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Serex. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať eh, parlamentu eh, za celý ten záujem, ktorý sa venoval tejto problematike. Inovácia je dôležitá, je veľmi dôležitá a tento záujem a podpora, ktorý sme tu videli, je veľmi dôležité, aby sa nám to podarilo celé zrealizovať, aby sme to mali na internej aj internej úrovni, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, dosiahli pozitívne úspechy. Predsedníctvo pracovalo veľmi rýchlo. Už 6. októbra bol tento návrh predložený a naše závery sú už teraz v fáze vypracovávania v rámci prípravy na summit 26. novembra. Všetci vedia, že výskum a inovácie sú nepostrádateľné na to, aby sa nám podarilo výjsť z krízy. A potom pokiaľ ide o otázku partnerstiev, tak už som prvú tému v rámci pilotných projektov zvýznamnil. Ide tu predovšetkým o rea- zrealizovanie a realizovateľnosť týchto projektov. Tento prvý pilotný projekt má viesť k tomu, aby sa aj verejná mienka e, sústredila na dôležitosť tohto projektu. A to súvisí s viacerými ostatnými témami, a komisia s týmito témami, e, ktoré s tým súvisia, e, sa zaoberá a navrhla dokonca sama viacero tém. A na tomto samite sa bude zdôrazňovať predovšetkým ten prístup, ktorý má byť integratívny a inkluzívny. Rada je rozhodnutá postarať sa o to, aby sme nemali nejaké dvojnásobné využívanie, nejaké dodatočné vrstvy, ktoré by sa tu navrstvili, pretože to by všetko bolo v rozpore s tým, čo chceme dosiahnuť, čo zjednodušenie pokiaľ ide predovšetkým o rozpočet. Vieme, že rozpočty, ktoré sa venujú e, výskumu, sa, robia sa tam škrty. To je negatívne, ale pokiaľ ide o excelentnosť, tá je našim cieľom a je cieľom nás všetkých a na to musíme brať e, to musíme brať do úvahy, keď hovoríme o týchto nástroch, predovšetkým v rámci rámcových projektov, aj v rámci štrukturálnych fondov. A na záver, rada dbá predovšetkým na to, aby sme aj malé a stredné podniky mali v takej situácii, ktoré aby mohli dostať finančnú podporu, pretože momentálne ešte nemali k týmto mm, výskumným projektom a programom a financiám taký jednoduchý prístup. Čiže toto financovanie by sa teraz malo v rámci e, výskumného projektu zjednodušiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A, a týmto sa dostávame v rámci tejto debaty ku koncu. A a s určitým